proti, nikto sa nezdržal. Ďakujem vám. So. Um, das hier noch ein Korrigendum, was ab Korrigendum, o ktorom treba ešte eh, hlasovať. Jill Evans, hlasujeme teraz, prosím. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Ist auch angenommen. Príjima sa. Ja, dann geht's weiter. Ďalej pokračujeme. Bodom programu číslo 20. Hlasujeme, prosím. ide o námietku podľa článku 88 odsek 2 z dielne viacerých poslancov. Pani Korola. Len by som potrebovala pod pomoc technikov, pretože mi nefunguje hlasovacie zariadenie. Aj tak som hlasovala trikrát za, ale nefungovalo to. Sorry, Chairman, could you just spell out exactly what we're... Mohli by ste prosím presne uh, pomenovať názov správy, o ktorej hlasujeme? Je to bod programu číslo 20. Eh, geneticky modifikovaná kukurica. Včera k tomu prebehla rozpráva v výbore. Eh, tí nemnohí, ktorí boli prítomní, si snáď spomenú. Teraz o tom hlasujeme elektronicky. Haben alle abgestimmt? Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. 34 hlasov za, 15 proti. Tým pádom sa to prijíma. So, dann geht's weiter mit Tagesordnungspunkt 21. Ďalší bod je bod 21. E, Ide o poplatky e, Európskej agentúry pre lieky za vykonávanie činnosti dohľadu nad liekmi na humánne použitie. Linda McEwen, pozmeňujúci návrh 4 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 34 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 35 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 36 a 38 môžeme snať spolu za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa 39 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Jasné to nie je a preto si elektronicky prevedíme 39. Hlasujme prosím teraz. Dohlasujte prosím, končím hlasovanie. Príjima sa. Dann geht's weiter mit 40, 41. Teraz 20, e, 42, e, pardon, za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 43, nie, ešte preverujeme elektronicky spoločne 40, 41, 42. Elektronicky končím hlasovanie. Zamieta sa. Spoločne 43 a 90 teraz za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 44, 89. Ak chcete, to predošle ešte preveríme. 43 a 90. Preverujeme elektronicky. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 44 a 89. Zase unblock za. Proti. Zdržal sa niekto, zamieta sa. 45 e, unblock za. Proti. Zdržal sa niekto, zamieta sa. 47 a 91 unblock. na blok za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 46 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 48, 51 a 54 unblock za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 49 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 50 až 27 e, unblock za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 52 za. Proti zdržal sa niekto, zamieta sa. 8 za. Proti zdržal sa niekto, prijíma sa. 55 za. Proti zdržal sa niekto, zamieta sa. 9 až 3 unblock za. Proti zdržal sa niekto, zamieta sa. 57. Preveríme si ešte 9 až 3 elektronicky. Hlasovali ste, prosím, všetci. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 57 za, proti. 31 a 59 spolu, unblock za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa 60 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa 61 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa 62 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa 63 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa 64 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa 67 až 106 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 65 až 105 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Preveríme si blok od 65 až po 105. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 66 za. Proti. Zdržal sa niekto. Zamieta sa. 10 až 81 amblok. Za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. V dvoch častiach 71. Prvá časť. Za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. Druhá časť za. Proti. Zdržal sa niekto. Zamieta sa. 72 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Druhá časť za, proti, druhá časť vypadáva. 73 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 74 za, proti, Zamieta sa. 75 za. Preveríme si 74 elektronicky. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 75 za. Proti. Zamieta sa. 75 si preveríme. Končím hlasovanie. 12 za. Proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa. 76 za. 77 za. Proti. Zdržal sa niekto. 80, 78 za, proti zdržal sa niekto, príjme sa. 79 a 80. Preveríme si um, 78. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Príjma sa. 79 a 80 identické spolu. Za, proti, zdržal sa niekto. Asi 8 z vás iba hlasovali. Takže neplatné hlasovanie ešte raz elektronicky. Spoločne 79 a 80. Končím hlasovanie. Príjima sa. 82 za. Nie, vypadáva. A tým pádom sme pri 83 za. Proti. Zdržal sa niekto. Príjima sa. 84 a 85 vypadáva, takže 86. Za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 87 s ústnou pozmenujúcou poznámkou za, proti. Zdržal sa niekto. To si elektronicky overíme ústnou. Je tam tá ústna doplňujúca poznámka. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Príjima sa. Teraz sme už pri e, prílohách. 88 za. Proti. Strčal sa niekto, zamieta sa. E, 95. 95 za. Proti. Zdržal sa niekto, zamieta sa. 101 e, za. Proti. Zdržal sa niekto? Zamieta sa. 99 za. Proti. Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 102 za. Proti. Zdržal sa niekto? Zamieta sa. 104 za. Proti. Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 107 za. Proti. Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 111 za. Takže je bezpredmetný. Teda až hlasujeme o 112. Za. Proti. Držal sa niekto. Zamieta sa. 109. A 110 za. Proti. Zdržal sa niekto. Nie je to jasné, to si overíme elektronicky. 109 a 110 elektronicky. Hlasujme prosím všetci. Končím hlasovanie. Príjima sa. Teraz úvodné ustanovenia, najprv 15 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa, 16 za,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 Preveríme si to ešte raz elektronicky, pretože to nie je jasné. 23-24. Hlasovali všetci, končím hlasovanie. Zamieta sa. 25, prvá časť za. Proti. Zdržal sa niekto. príjma sa. Druhá časť z 25 za. Proti. Zdržal sa niekto. Preveríme druhú časť, 25 kg, to jasné nie je. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 26 za. Proti. Zdržal sa niekto. Príjima sa. 2 za. Proti. Zdržal sa niekto. Príjima sa. 28 za. Proti. Zdržal sa niekto. Príjima sa. 29 za proti, zdržal sa niekto, príjma sa 32 za, proti, zdržal sa niekto. Teraz sa dostávame k záverečnému hlasovaniu, ako vždy elektronicky. Prvé hlasovanie hlasujme. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. 50 za, 1 sa zdržal druhé hlasovanie. Hlasujme. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. ...49 za, jeden sa zdržal. Do tejto miery môžeme teda poblahoželať Linde McEwen. Linda? Otázka k mandátu. Ďakujem kolegovia za vašu podporu keďže toto je technická otázka a vzhľadom na to, že legislatíva už e, existuje, rada by som požiadala o mandát na rokovanie e, s radou e, dosiahnuť zhodu v prvom čítane, čítaní v pléne. Na toto potrebujeme, kolegovia, 63 hlasov na pridelenie, 36 hlasov na, na pridelenie mandátu. Hlasujeme elektronicky. haben alle abgestimmt. Es fehlen noch drei. Dohlasovali prosím všetci, chýbajú mi ešte tri hlasy. Dva ešte. Končím hlasovanie. 44 za, 1 proti, 3 ja sa zdržali, čiže mandát je pridelený. Keďže Linda McEwen aj tak nemá teraz čo robiť, keďže tabaková problematika sa uzavrela, Tým pádom sme na konci hlasovania. Tí, ktorí teraz odchádzajú, tým vo všeobecnosti želám dobrý vstup do nového roku 2014. Načerpajte si novú energiu a e, dúfam, že sa všetci zdraví a veselí stretneme v roku 2014. Hneď potom e, na začiatku mesiaca totiž pokračujeme ale každý z vás samozrejme môže zostať na ďalších diskusiách. Začneme správou Petra Lízeho. ETS zastavme časomieru, druhá, druhá časť. Peter Líze, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Juta Haug práve vykríkla názov Román na pokračovanie a naozaj je to materiál, ktorý nás zamestnáva už roky e, v svojich rôznych odtienkoch, chcem pripomenúť východisko k téme. Prečo sa zaoberáme touto tému? Asi dáme prestávku na chvíľu, kým skončia bilaterálne rozhovory tu v sále. Asi by ste mali použiť kladivko, pán predseda, inak sa to nepodarí utišiť sálu. Snaď by ste mohli, kolegovia, venovať trošku pozornosti Petrovi Lízemu, aby mohol predstaviť svoju správu a aby sme mohli pokračovať. To platí i pre kolegyňu Jana Kudakis. Mohli by ste, kolegyňa, načúvať eh, našim rozprávam? Peter, máš slovo, nech sa páči. Všetkým tým, ktorí majú e, čosi iné na práci, teraz želám e, pekné Vianoce. Ja sa vrátim k leteckej doprave. Prečo sa ňou vlastne zaoberáme? Emisie skleníkových plynov z leteckej dopravy totiž narastajú. Podľa predpovedí medzi, Medzinárodnej organizácie pre e, e, leteckú dopravu IKEO e, do roku 2040, keď nebudeme nič robiť, stúpnu na 1900 miliónov tón. Iné prognózy e, do roku 2050 hovoria o 3,5 gigatonách. Aby sme to porovnali s tým, keď e, sú na IPCC, e, tak to, čo bude v roku 2050, tak to bude 20%, jedna petina celkových emisí na svete, ktoré budeme môcť produkovať. To znamená, že všetky ďalšie snahy v ostatných sektoroch my sa tým e, zmazali. Už emisie treba by mali teda drasticky klesnúť a podľa najnovších e, správ IPCC ešte rýchlejšie, ako sa pôvodne myslelo. Teraz od roku 1997. E, na no, medzinárodnej organizácii ICAO je úloha a to zredukovať emisie z národnej leteckej dopravy. Bohužiaľ, nenastal žiadny zlom. Neskôr o tom niečo poviem. No a to preto, že 10 rokov po Kyote ešte neexistovala žiadna medzinárodná dohoda. No a preto medzinárodná organizácia zadla zaradení v Európskom parlamente. Sme 90% prijali túto legislatívnu, legislatívnu snahu. Rada dokonca jednomyselne. No a centrálnou témou bolo zaradenie letov z tretich krajín a do tretich krajín to na celej vzdialenosti alebo trase, ktorý sme to právne presne skúmali na právnici, ktorých sme konzultovali, hovorili, že to je v súlade s medzinárodným právom. No a veľa sa hovorí o zaťažení leteckej dopravy opatreniami. S číslami to nesúvisí. Súhlasím s tými, ktorí hovoria, že treba dať pozor na to, aby sme až príliš nezaťažili uh, leteckú dopravu. V tretich krajinách sú subvencie, nejaké dane špeciálne, ale sú čísla napríklad pre leteckú spoločnosť Ryanair, že v roku 2012 prostredníctvom ETS to bolo 0,03 eur zaťaženie, čiže 3 eurocenty. Ďalšie spoločnosti majú trochu vyššiu zaťaženosť, pretože Ryanair má veľmi efektívne stroje a prístroje, ide o tieto rozmery o centy, ale na medzikontinentálnych letoch eh, maximálne o 2 eurá. Pričom v Nemecku máme daň, ktorá dosahuje výšku 42 eur, vo Veľkej Británii v eh, istých prípadoch to je to až viac ako 200 eur v USA, čo je dôležitý medzinárodný partner. Je to 16,3 dolára amerického a včera som sa dozvedel, že je tu nové zaťaženie pre letecké spoločnosti a pasažierov USA. Mm, čiže vyšší sa to 2,50 dolára centov, čiže je to málo a veľmi skromne. Čiže sme sa dohodli. No a aj právne sa viackrát to preverovalo napríklad na Európskom súdnom dvore, tak k národné dane a vody tiež myslí obchod sa riadi podľa misií a dĺžky letov. No, národné dane britské alebo nemecké má používajú rovnaký systém no a argumenty, ktoré tretie krajiny uvádzali proti ETS, jednoducho neboli v tejto forme uvedené. Takže to je bod, ktorý musíme veľmi pozorne sledovať, aby keď sa veľmi kritizujú aktivity EÚ, či už zo strany členských štátov alebo tretich štátov. Minulý rok v rýchlenom postupe sme prijali smernicu Stop the Clock, nie zmenu. To znamená, že na jeden rok, len na rok 2012, záväzky na vnútroeurópskych letoch boli obmedzené. Neviem, či to bolo správne úplne, pretože tie želané výsledky, podľa môjho názoru, neboli dosiahnuté, ale rozhodli sme tak vtedy a dúfali sme, že na medzinárodnej úrovni to bude pokrok. Na zhromaždení IKEA v tomto roku sa dosiahli isté pokroky, ale je to to, čo sme chceli dosiahnuť. No a mňa by zaujímalo, že rovnakí ľudia, ktorí veľmi kritizovali, že vo Varšave to nič nedosiahlo, jedné výsledky, že je veľmi ťažké s medzinárodným ťažká medzinárodná ochrana životného prostredia. rovnakého režim, sa dosiahlo veľmi veľa. Netreba nič robiť. Keď sa na to však pozrieme detaľnejšie, tak to bolo presne naopak. Vo Varšave a sa dosiahli výsledky, nie je síce veľké, no hovoríme o redukcii emisí do roku 2020 a výraznej emisí, výraznej redukcii po roku 2020, no pričom na ICAO do roku 2020, čo nehovorím do, vôbec žiadnych o obmedzeniach, ale od roku 2020 je len o carbon neutral, neutral growth, takže neznamená to, že to, ne, že to nebude lepšie, ale myslím, že to nezodpoveda skutočnosti, keď niekto tvrdí, že IKEA dosahuje vynikajúce pokroky aj UNF Triple nič nedosahuje. No už nie je to tak, čo treba teraz robiť. Treba eh, rozhodnúť o ďalšom postupe do roku 2030. Sú tu rôzne pozície. Mnohí eh, moje skupiny, napríklad aj zástupcovia nízkonákladových eh, spoločností, hovoril som už o Ryanair, tu organizácia, ktorá sa volá Elfa, ktorá hovorí, že netreba nič robiť. Legislatíva v pôvodnom znení by mala, by mala fungovať. No a ostatní hovoria, že stop the clock by sme mali predlžiť, čo bolo plánované len na jeden rok. Malo platiť do roku 2016 alebo až do roku 2020. Návrh komisie je niekde uprostred. Podľa môjho názoru je to kompromis. Komisia tvrdí, že by sme mali prispôsobiť istným obchodom ďalšie roky, v roku 2020, keď sa v európskom vzdušnom priestore. To znamená napríklad, že nie len let z Paríža alebo Londýna do Aten, kde do toho spadal, ale aj napríklad do Istanbulu, čo nie je úplne bezvýznamné, pretože v Istambule vzniká teraz najväčšie letisko sveta. Podľa môjho názoru je to dobrý kompromis a mnohé za to hovorí z hľadiska ochrany klímy, to je viac emisí, približne dvakrát viac, ako keby sme predlžili stop the clock. Myslím, že to je dobrý benchmark pre medzinárodné rokovania. Existuje istá medzinárodná dynamika, ale no, má to aj kladné tenisté stránky, čo je zlé, že hovorím o offsetoch. To znamená, že to, čo kritizujeme CDM, malo byť riešenie pre leteckú dopravu do roku 2050, pričom musí byť samé motná letecká doprava, ale dosiahnu sa emisie a už aj v roku 2020 to bude znamenať istú redukciu emisí Stop the Clock. Výrazne kritizovali európske letecké spoločnosti nielen nízkonákladové, ale tie, výrazne tieto, s tým povedom na Európsky súdny dvor, tí povedali, že to je skreslovanie na okory európskych eh, spoločností. No a ja si myslím, že tak nie je, pretože let na to nové letisko v Istambule prakticky bude úplne zaradený a v rámci Stobekov vôbec nie. No a ak cena CO2 narastie, tak by to bolo eh, skreslovaním a informácie o trhu, ak eh, by sme predložili len stop the clock. Ja myslím, všetci neustále hovoria, že to nie je právna otázka. Nikto netvrdí, že návrh komisie má nejaký právny problém. Všetci hovoria, že sú tu problémy s tretimi krajinami. To týka akceptácie právne, je to však čisté a inak to nemôže byť, pretože rada ICAO septembri presne navrhla. Ak by to, ak by sa dalo právne napadnúť, tak by to nebolo jednomyselne prijaté. Politicky to tak prijaté nebolo, ale to, čo politicky prijaté bolo, právne nie je záväzné no a ten, kto je za, to doklok právne je v rovnakej situácii ako ten, čo je za airspace, pretože uznesenie ICAO je, že na všetko potrebujeme povolenia tretich krajín, čiže aj pre let z Frankfurtu do Londýna, do textu ICAO, treba povolenie tretich krajín. Proti tomu však predložila Európska únia námietku, čiže z tohto hľadiska to nie je relevantné. No a jak, aké navrhujem pozmeňujúce návrhy nie je žiadne zásadné. Myslím, že prístup komisie je dobrý kompromis medzi krajnými pozíciami, avšak myslím, že do roku 2020 by sme mali pozrieť na legislatívu, pretože vieme v 2016, čo príde, je tu plán prijatia jedne po roku 2020. No a na jednej strane buď to bude uspokojivé, potom prispôsobíme legislatívu alebo nie a o tom bude musieť eh, platiť pôvodná regulácia. No a ja som eh, predložil o použití prostriedkov. Myslíme, že peniaze by mali byť účelovo viazané. To, čo je z aukcií, dražieb, môže byť len pre ministrov financií v členských krajinách, zapchániť v rozpočtoch, ale môže to byť aj na vývoj nových technológií, pre ekologickejšiu let, leteckú dopravu alebo medzinárodnú politiku ochrany klímy. Ja myslím, že tu jediná skutočná vec, ktorá nie je len psychologická, opodstatnená v rámci kritiky členských štátov, Mnohé štáty cieľene využívajú tie peniaze. Parlament to nebol úplne spokojný a ja myslím, že bolo dobré, keby sme tu mali jasný záväzok a príslušne rokovali s štátmi. Ďalej navrhujem, aby sme zaviedli také zaobchádzanie so všetkými sektormi, čiže je momentálne leteckú dopravu od leteckej dopravy nežiadame toľko ako od ostatných sektorov, ako od celiarského, spracujúceho alebo chemického. Tak by sme mali dať rovnaké podmienky pre akcie aj stropy. A ďalej som predložil pár technických pozmeňujúcich návrhov, veľmi dôležité. A o tom sme hovorili už aj dnes ráno, aby komisia a rada ministrov ešte predtým, než povedeme trialógu, sa vyjadrili jasne k aplikácii súčasného práva. Keď hovorím, že či že pochybujem o tom, že bolo správne prijatie Stop the Clock, tak to je spôsobené aj tým, že členské štáty podľa informácie, ktoré máme, čo platí pre rok 2012, plne obmedzili. Sú členské štáty, ťažké ďalšie veci a rozhodovať, ak nerozhodneme o ničom, tak od 30. apríla bude platiť pôvodná legislatíva aj pre medzikontinentálne lety. Je to ťažké. Uvoľnenie, keď je, sme ako minimálne riešenie pre rok 2012, sa ani nerealizovalo a je to aj neférové proti eh, spoločnostiam, ktoré žili, nemôžeme akceptovať, aby boli znevýhodnení. Komisia a rada musia jasne sa vyjadriť a predtým, než budeme 30. hlasovať. My musíme pracovať veľmi rýchlo, pretože ak nerozhodneme o ničom, tak 34. bude platiť pôvodná legislatíva. Myslím, že musíme ísť strednou cestou, treba nájsť kompromis, avšak nemôžeme kapitulovať tretie krajiny treba zapojiť do diskusí a uviezť tiež argumenty, ako napríklad pre nejakú viazanosť. Nemôžeme však kapitulovať, no a niektoré znepokojivé veci, myslím, že zástupcovia leteckého priemyslu rokov s tretimi krajinami, hovoria, že majú ostrejším proti návrhu komisie. Keď že tretie krajiny to neakceptujú. Je to ako keby požiarník založil požiar a potom kričal, že pomoc horí, čiže to je veľmi problematické a myslím, že tu aj zvláštny rozdiel medzi našimi vyjadreniami oficiálnymi a tým, čo konkrétne robíme. Pretože hovorí sa, že potrebujeme Európsku úniu, len pretože len tak spoločne dokážeme presadiť voči Číne, USA. Ďalej sú tu národné dane vo Veľkej Británii 200 eur na pasažiera, Nemecko 40 eur. A tie, tie členské štáty, tretie štáty, e, akceptujú, a keď Európa niečo navrhuje, čo nie je ani desatina, tak je tu obrovské, sú tu obrovské protesty. No a som hovoril so zástupcom dôležitého podniku a hovorili sme o otázkach chodom s Čínou, kde hovoril o ETS a aj o Dalajlámovi hneď. No a my keď Európska únia sme ochotní v prípade ľudských práv, ochrany klímy a ďalších veciach ustupovať pretože Čína porozí, že neakceptuje niektoré dodávky, tak sa pýtam, na čo chceme ísť do predvolebného boja, na čo budeme hovoriť, budem, že potrebujeme silnú Európu, ak pri v náznakoch Číny polavujeme z našich pozícií. No a čína bude stačiť nájsť nejakú firmu, ktorá bude stornovať zmluvy, Takže treba isté princípy práve na našej strane, treba byť ochotný to presadzovať a potom máte konkrétne návrhy, z týka príjmov, napríklad z Čína a z USA, pracovať spoločné projekty, uvoľňovať prostriedky, ale téma nátlaku z tretich krajín nemôže byť jediný argument pre európsku legislatívu. Myslím, že v mnohých oblastiach by nám to veľmi pohoršilo. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, Peter Líze. Ja deňový spravodajca za skupinu S a D a ja zdôrazňujem to, čo povedal Peter Líze. Je to otázka princípov. Nemusí chodiť, že tu ide o nejaké poplatky alebo niečo. Členské štáty dovádzajú jednu daň za druhou. Tie sú oveľa vyššie ako príspevok do ETS. Ja som z severozápadu Nemecka, keď navštívite niektoré obvody, tak musím ísť lietadlom a malým lietadlom a zaplatím niekoľkonásobne viac, ako keby som letel z Londýna do Washingtonu, čo spada pod ETS a nuša nikto, nech mi netvrdí, že sú tu rozpočtové alebo finančné. Nie, nie, nie. Ide tu o princípy aj tie veci, o ktorých sa hovorilo, že európsky aktéry ignorovali e, zákonodárcov. Jasne povedať, jasne sme sa dohodli, že letecká doprava bude integrovaná do ETS. To sme urobili v roku 2008. Členské štáty sa raz musia rozhodnúť, či čo chcú. Chcú zdaňovať, alebo, alebo to bude spoločné. No a rovnako sme dohodli veľkou väčšinou, že, že Väčšinou sme teda povedali, že ak nedojde k širokému, širokej podpore, tak to zastavíme a do konca roka sa to zastavia. Teda musíme niečo urobiť. A zostali sme pri tom starom systéme. Žiadne zásadné zmeny sa neurobili. A teraz vidíme návrh komisie, ktorý je niekde v strede. Je tu tá zásada vzdušného priestoru, snažia sa o to, aby nedošlo k narušovaniu trhu a tu sa to týka aj tých letísk, ktoré sú v bezprostrednej blízkosti a snažíme sa tú situáciu trochu vyvážiť a to je logické, ja to chápem. A zásada vzdušného priestoru je taká, ktorá si zaslúži podporu a mali by sme o nej hovoriť aj z hľadiska priemyslu a ochrany životného prostredia má ten zmysel, pretože ide o to, aby sme stanovili tú rovnováhu. Ide o základné princípy. Či sa máme ospravedlňovať, že sme hovorili s Dalajlámom a robiť nejaké ústupky alebo niečo podobné, ja si myslím, že to nie je ten správny postoj v Európe. Vieme, aké sú naše základné hodnoty, vychádzame z nich. Tá zmena z tých 50 na 40 ako to Petr Lize navrhuje, tak to je správne. A to 1,74 a tento návrh aj to je dobré. A zahrnuli sme sem aj tie ďalšie odvetvia. a potrebujeme zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie ku všetkým. Už v minulosti sme hovorili o tom účelovom viazaní a je to tak správne. Dane v členských štátoch a na úrovni EÚ, ak by sa to účelovo neviazalo, tak eh, by to Keby sme to neviazali, tak e, vlastne to, že to budeme viazať, tak budeme mať vyššiu schopnosť na celosvetovej úrovni. Času nie je veľa. 30. apríla končí princíp ten stop the clock a potrebujeme vedieť, ako to bude vyzerať po tomto termíne. A preto dúfam, že všetci zúčastnení aktéry vrátanie komisia a tak ďalej budú pripravení nájsť spoločné riešenie, nejaký kompromis. A po roku 2020 EKAV o tom rozhodol, že po roku 2020 máme alebo chceme mať dobrý nástroj, ktorý bude funkčný a preto sa musíme pripraviť aj na ďalší mandát, na ďalšie volebné obdobie, aby sme vedeli, ako zareagujeme. Mali by sme podporovať návrh Petra Lízeho, nemali by sme ustupovať tomu tlaku, ktorý sa na nás e, vyvíja. Je náš, nás 28 členských štátov, sme silný, dobrý spolokomunita. Mali by sme sa navzájom podporovať a nemali by sme dovoliť, aby tlak zo strany tretich krajín nás dostal na kolená. Takže v každom prípade podporujem návrh pána Petra Lízeho. Za liberálov Chris Davis, máš slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. A ja si myslím, že by aerolínie mali prispievať k tomu, aby sme obmedzovali emisie V súvislosti s diskusiou na túto tému, ktorá sa už dlho vedie, tak tá medzinárodná dohoda by bola ideálnou cestou, ale neviem, či to dosiahneme. Nemám nič proti tomu, aby EÚ využila svoju váhu a primela aj iné štáty vo svete, aby prijímali nejaké opatrenia, finančné dôsledky pre letecké spoločnosti sú viac menej minimálne, ako hovoril Peter Líze. A návrh Európskej komisie v prípade poplatkov len pre európsky vzdušný priestor, tak ten návrh je možným riešením, ale v tejto situácii operátori neplatia za stop the clock a my by sme sa mali uistiť, že sa platby naozaj realizujú. A plne súhlasím s tým, že by sme sa nemali nechať Činova inými dotlačiť tam, kde nechceme byť je, ako ďaleko chceme ísť v prípade, že by došlo k nejakej obchodnej vojne. Ak by išiel tlak proti tým poplatkom, ja si myslím, že to, čo je základné, je poplatky v prípade využívania európskeho vzdušného priestoru ale ak by sme museli vycúvať, tak by to bolo ponižujúce a vlastne nič by sme nedosiahli. Keď teda budeme jednotní, tak naozaj niečo môžeme dosiahnuť, ale ja sa obávam toho, že sa nám to nepodarí, že nedosiahneme ten jednotný postoj. A neviem, či to máme risknúť, alebo rovno vopred očakávať neúspech. A to by som nebol veľmi rád. Ale ak budeme predpokladať, že neúspejeme, tak by sme mali byť aj ostražitejší v našom prístupe. Načúvam tej diskusii a neviem. Nezabúdam na to, že celá táto záležitosť mm, no teraz sa veľmi slavne nevyvíja. Ďakujem. Kolegyňa Hasi. Pani Hasi, ďakujem. Ďakujem Petrovi Lízemu, Lízemu za veľmi dobrú prácu a je to mimoriadne dobre vypracovaný návrh správy. Všetko je tam veľmi dobre vysvetlené. Čo je polutovania hodné je to, že EÚ nie je síce úplne, ale do veľkej miery sa vzdala istých zásad, a to na základe politického tlaku. Ako sa tu povedalo, pôvodne obchodovanie s tými emisnými povolenkami sa nedostalo do dobrej situácie a ako kolega Líze povedal, stiažovať sa na vysoké poplatky je nezmysel. Rozdiely v cenách leteniek sú od 100 násobku do 1000 násobku A tiež súhlasím s tým a s rečníkom, teda s eh, spravodajcom, že vlády postupujú nekonzistentne a na druhej strane sa stiažujú, že Varšava neznamenala žiadny, eh, alebo nebol dostatočný pokrok, ale pokiaľ ide o to obchodovanie s emisnými povolenkami, tak nechali letecké spoločnosti a nech postupujú ako chcú. Ja neviem, ako dlho bude možné v takomto nekonzistentnom postupe pokračovať. Je jasným fyzikálnym faktom, že nárast emisí z letectva je rýchlejší a my sa tým musíme jednoducho zaoberať. Komisia sa do značnej miery rozhodla vzdať rôznych požiadaviek kvôli politickým tlakom. A otázka teraz je, ako zareagovať. Ja si myslím, že v tom návrhu je e, veľmi veľa dobrých vecí. ako smerovať príjmy z obchodovania s povolenkami e, na klimatické opatrenia. a že by sa stanovil niekoľ, e, termín niekoľko rokov, nie veľa, preto IKO, a že by sme sa potom e, vrátili k tomu pôvodnému systému. To je to minimum. To je môj názor. Zelení pravdepodobne navrhnú nejaké posilnenie návrhu nášho spravodajcu Petra Lízeho. Napríklad v námornej oblasti, a tam je, myslím, to je pokryté hoci to nie je v plnom rozsahu. Malo by ísť o výlučné ekonomické zóny nad morom. Tých 12 mil je naozaj málo, to je krátke. A tiež by sme mali Tiež by sme sa mali zaoberať tým maximum a otázkou aukcií povoleniek v súvislosti s pokrytím vzdušného priestoru nad morom. Ako som už hovorila, niektoré krajiny postupujú naozaj nekonzistentne. Jednou alternatívou by mohlo byť zavedenie dane z kerosénu, z leteckého benzínu, to by malo rovnaký dopad, ale vieme, legislatívny postup pri zavádzaní daní je oveľa zložitejší, takže si myslím, že parlament by mal byť rozhodný vo svojich stanoviskách a podporiť tú pôvodnú legislatívu, s jasnou požiadavkou na dočasné pokrytie. Ďakujem. Pán Kelhem, nech sa páči. Ďakujem. Obvykle to nerada hovorím, nerád hovorím, ale tu teda súhlasím. Je neuveriteľné, čo môže spôsobiť takáto koalícia pokiaľ ide o tú otázku, ktoré je potrebné zodpovedať, ide tu naozaj o hodnoty, o princípy a musíme mať jasný postoj. Na druhej strane hovoríme o relatívne malej sume peňazí, v eurách a musíme sa zamyslieť nad tým, prečo na tom tak trváme. Prečo chceme, aby ten náš postoj bol taký pevný, rozhodný? A otázka je, či si nerozhnievame našich priateľov v momente, keď to nie je taká veľká finančná záťaž. A potom tie otázky compliance, či už chceme alebo nie, tak to musíme zohľadniť, pretože určite tu budú také štáty ako Veľká Británia, Nemecko, konkrétne Frankfurt alebo Heathrow. A jednoducho oni tieto poplatky nebudú platiť a prišlo to tak z hora. A to nadšenie v členských štátoch nie je veľmi veľké. Jednoducho to takto bude. Áno. Je to všetko aj otázka princípov, ale zamyslíme sa nad tým, aké budú aj dopady a to je veľmi dôležité. V čase, keď nebude tá zhoda, keď nebude to uplatnenie, tak konečnom dôsledku to bude ponižujúce pre všetkých, keď sa budeme držať toho smeru, tak ako sme povedali. Rozsah pôsobnosti, tak ako to bolo dohodnuté do roku 2013, by to malo platiť až do roku 2020 a v tom 17. to môžeme trochu pozmeniť podľa výsledkov zasadania ICAO dochádza k určitému pokroku, vytvára sa nový globálny rámec a túto prácu by sme nemali narušovať takýmito, nazvime to, konfliktmi, za ktorými ani nie sú nejaké žiadne zásadné finančné čiastky a vieme, že veľa zúčastnených ani nebude súhlasiť s takouto schémou. Aj z environmentálnych, aj dopravných dôvodov si myslím, že by sme sa mali snažiť o to, aby sme docielili nejaký nový globálny rámec. Budeme na tom trvať aj s tým s e, vedomím a svedomím, že to naruší vzťahy s tretimi krajinami vrátane USA. Takže tie obavy sú naozaj, naozaj veľké Veľa štátov a veľa priemyselných období si myslí, že je to v rozpore na tom, čo sme sa dohodli na generálnom zhromaždení ICAO. A teda to by viedlo k problémom aj v oblasti environmentálnej, došlo k by narušeniu vzťahov a to by malo negatívny dopad na celý e, systém fungovania. A treba si uvedomiť, že ak sa k tej zhode nedopracujeme do toho apríla, tak to by znamenalo, že sa naruší celý rozsah pôsobnosti celého systému. A vieme, kam by to doviedlo. Boli by tu politické reakcie, aj zo strany tretich krajín, takže ja dúfam, že sa predložia nejaké pozmeňovacie návrhy, aby sme ten problém vyriešili. Ďakujem pekne. Holger Kramer ako ďalší. Ďakujem pekne. Ja nechcem opakovať veci, ktoré boli povedané. Ja chcem pripomenúť, že už 6 rokov sa snažíme zaradiť aerolínie do ETS. Od prvého dňa s tým máme problémy, že tretie štáty náš prístup neakceptujú. No už eh, dávno ešte pred rozhodnutím, keď sme sa dohodli s radou, sme dostali protestné noty z USA o tom, že neboli konzultovaní. No a to pokračuje dodnes. Ja len poukážem na to, čo sa stalo na úrovni ICAO Myslím, že do tejto minúty to ignoruje komisia. V dokumentoch Rady IKEA. dokumenty, ktoré boli prispôsobené EU, musia, k sa že štáty a skupiny štátov mohli mať opatrenia aj s prístupom airspace. No a na valnom zhromažení IKEO. To bolo v takej bojovej nálade prehlasované, čo je nezvyčajné. Čiže rozhodli sa, že budú akceptovať Airspace a preto komisia nie je veľmi múdra, pretože provokujeme aj s tým, čo sme neprovokujeme len nové konflikty. Und es geht auch gar nicht so sehr um die Frage, wer, da, wer sich da jetzt juristisch im Recht fühlt. Wir, wir sind da möglicherweise im Recht. Čiže možno máme právo, ale to ani nič nepriniesie, keď zvyšok sveta neakceptuje politické právo EÚ. My tu predsa nerobíme právo pre e, svet, hoci by to mnohí chceli a preto nie je e, múdre ísť s týmto modelom ďalej. To by viedlo, viedlo len k tomu, že v dohľadnom čase by sme tu mali nepresaditeľné zákonodárstvo. Milí Peter Líze a Matias Grote, to nie je otázka nákladov. Nestojí to veľa. Ide tu o principiálne úvahy o tom, kto e, rozhoduje o výsostné práva e, v leteckom e, priestore to je východisková diskusia, preto je podľa mňa e, rozumné, a keby sme e, väčšinovo podporili ten model Airspace. A k tomu je potrebná podmienka, že tí, s ktorými to budeme robiť, e, to budú vzájomne akceptovať. Musí to byť vo vzájomnej zhode. Bolo by rozumné pokračovať v tom stop the clock, aby sme tieto na, tieto, tieto pokroky, ktoré sa dosiahli, neohrozili. Nie je totiž tajomstvo, že množstvo krajín, ktoré možno nemajú chuť e, ísť do medzinárodných dohod, e, e, aby jednoducho nevideli túto, túto pok, to pokračovanie tej, tej, tej, tej tvrdohlavosti EÚ. Určite potom budú dôvody s, e, sa stiahnuť do tejto pozície, preto ten prístup airspace nie je ten správny a chcem povedať, že už to nie je otázka politickej vôle, či to chceme eh, dosiahnuť alebo nie, ale je to otázka realít na medzinárodnej úrovni. Konflikt s tretími krajinami, ktorý tento postup priniesol, jednoducho takto neodstránime. Dank. Ďakujeme, pán Kramer. A teraz Rita Korola. Thank you very much. Um, I'm the uh, rapporteur of Envy. Som eh, spravodajkyňou pre stanovisko ITRE v tejto veci a chcem podporiť eh, slova predrečníkov. Moja podpora snáď eh, neotrasie vieryhodnosťou veci, ale veci sa a čas sa mení. Časy sa menia a už neexistujú pôvodné postoje členských krajín. Videli sme, aké boli dopady z tohoto dôvodu e, nápady komisie bez, sú beznádejné. Členské krajiny nepodporujú tento postup. A chcela by som e, podčiarknúť, nechcem, že nechcem EÚ brániť, aby pre letecký priemysel používalo vlas, vlastné ETS. Náklady nie sú vysoké, vedeli by sme s tým e, žiť. Finančné dopady sú malé, ale politické dopady sú veľké. Budeme mať vážne problémy s tou myšlienkou e, komisie rozšíriť ETS na pokrytie tretich krajín, e, ktoré sú na európskom území <clears throat> budeme tu vidieť zase obchodné vojny a to je veľký problém. A práve táto vec by mala, byť, e, by mala, mať, by mala dopad na mobilitu európskych občanov. Možno by e, obmedzila obchodné možnosti e, európskych prevádzkovateľov leteckých služieb. Ten model airspace namiesto intra-EU len vlastne zvýši pokrytie na základe E, údajov z 9 svetového leteckého, leteckej leveckej e, pre, prevádzky na 13 alebo na úrovni EÚ by to bolo z 27 na 39 Aj tak by to vytvorilo rovnaké politické prekážky a, a poškodilo a, e, požiadavky priemyslu. A ne, už neslúžilo by to veľkým účelom. Preto si myslím, že toto je zasa raz príklad um, e, toho, tej situácie, keď je Európska únia tak zaslepená a zamilovaná do svojho modelu, že e, vytvára naozaj nevôľu u ďalších zainteresovaných. V prípade leteckej uh, dopravy, tak som od tretích partnerov hovoriť, že sú pripravení na emisie, ale prečo EÚ e, každý, každému vnúcuje svoj model. Otázka teda znie prečo. Je to politická márnivosť, je to politická pícha. Týmto správaním komisia bohužiaľ ide E, zlým smerom od dobrých e, podmienok rokovania, ktoré dosiahli výsledky v medzinárodnej e, doprave pasažierov. A zo všetkých týchto dôvodov, podľa mňa, a ITRE sa tak domnieva, je dobré pokračovať metódou stop the clock v rámci EÚ a nevnúcovať to našim medzinárodným partnerom bude tu medzinárodné zhromaždenie v roku 2016, kde sa očakáva globálna dohoda. Ak chceme naozaj globálne riešenie, mali by sme zachovať tento pozitívny toto pozitívne tempo, toto vnútorné, e, tý, toto vnútorný, tento vnútorný systém EES, ETS e, by mal byť zachovaný, ale iným smerom. Ďakujeme pani Korola. Máte tu tiež návštevníkov, zastupcov zastupcu priemyslu z oceliárni vo Fínsku. Vítajte. Teraz pokračujeme e, slovom a Bas Eichhout. Thank you, uh, Matthias. It's a fascinating Ďakujem, je to naozaj opätovne fascinujúca rozprava. Sú tu určite ľudia, e, ktorí nenávidia ETS, to pre nás nie je nové, vieme to, poznáme obsah ich vstupov už dopredu. Neviem eh, mimochodom, eh, eh, ako je to medzi vami s Chrisom. I Chris má určité obavy a je to opravnené, pretože ak Martin a Chris sa začnú zhodovať, tak niečo tu nesedí. V tejto diskusii je niečo nesprávne, pretože si treba položiť otázku, kde uh, Eh, odkiaľ sme vzýšli v tejto diskusii. Už v prvom rade vieme, že letecký priemysel neplatí nič, tak všetci tu hovoria eh, o, o tom princípe znečistovateľ platí. Zastavte s týmto nezmyslom, pretože všetci tu eh, robíme úspory pre letecké spoločnosti. Veľmi sú nám vďační, počuli sme ich hlasy. Ale ak sa teraz pozrieme na to, prečo EÚ robili e, e, v leteckej dopravy ETS. Chceli sme čosi urobiť pre, e, pre našu leteckú dopravu, ak by sa neudiala globálna dohoda. Tá mala byť prioritou. Tu sme mali pretláčať. Ale keďže teraz sa pozrieme na dohodu IKEO, v prvom rade si po roku 2020 stanovujú svoje vlastné ciele, že sektor si stanovuje svoje vlastné ciele. Musím povedať, že všetky ďalšie sektory závidia leteckému priemyslu, že si vie stanoviť svoje vlastné ciele a potom majú vlastnú revíziu, vlastnú kontrolu. V 2019 budeme vidieť, že ak uvidia, že v roku 2020 to bude pre nich ťažké, tak si zmenia svoje ciele že si sektor dovolí takto korigovať. A samozrejme, že budú eh, potenciálne, ak budú vedieť, pred, predstúpia s dohodou k roku 2016 a čo vieme s istotou, že je tu veľa v tejto globálnej dohode, veľa výnimiek. Takže už teraz vieme, že to bude e, veľký, veľký ten povestný švajčiarsky sír e, s toľkými dierami. Takže ak my ako Európa povieme, že ak IKEA plní e, svoje ciele a že mi treba veriť ja si myslím naopak, že je to jeden z najslabších textov, ktoré som kedy videl. Ale potom počujem Krisa a Martina, ktorí majú obavy, pokiaľ ide o e, nezhodu. Čo mňa e, trápi je to, že politická vôľa nebude prítomná a čím tu bude menej politickej vôle, tým menej tu bude nezhôd. Vy e, pokybujete hlavou, Chris, ale vy ste politikom a vy si kladete otázky. Je tu politická vôľa? To nie je otázka. Vy ste politikom, aby ste takúto otázku e, zodpovedali. Máte vy dostatok politickej vôle? To je otázka. Nie je to len otázka e, e, z ničoho nič, je to otázka našej politickej vôle a to je presne to, čo, prečo zvysok sveta sa pozerá na svet, na Európu, pretože sme stratili vieryhodnosť Povedali sme, že to urobíme, ak nebude dohoda globálna, ale globálna dohoda teda nie je. A my si hovoríme, že zastavíme hodiny, ale ak nebude globálna dohoda, že ich spustíme znova, globálna dohoda to nie. A my hovoríme, že by sme snať, by sme sa mali e, priateľsky spýtať, že my si budeme regulovať vlastný letecký priestor a druhé strany hovoria, že my by sme mali pokračovať v stop the clock. To svetu ukazuje, že my, že my e, nemáme politickú ochotu to nie je otázka otvorená. To je to, čo poču- to ukazujú politici v tejto miestnosti. A samozrejme viac leteckých spoločností budú hovoriť, že ak si vypočujem túto rozpravu, vypočujem si liberálov a konzervatívov, vidím, že tu nie je politická vôľa. Tak prečo by som ja mal pokračovať? Ešte ďalej zatlačíme. To je zábavné a to sa naozaj deje. Otázka znie, či vy máte politickú vôľu. Nie, či všeobecne je tu politická vôľa. To je tá veľká otázka a preto Peter, ti veľmi ďakujem za snahu, ale čo tu vidím, nezastačuje. Už sa to podvoluje tlaku a z môjho pohľadu je jasné, že tu nebude globálna dohoda, možno, že nejaký posun, ale teraz, ak budeme ustupovať a návrh Petra Lízeho tak ide týmto smerom, tak politická vôľa bude ešte menšia a e, leteckým spoločnostiam sa to bude páčiť ešte viac. Nevidím teda dôvod, prečo by sme mali stále spomalovať, zastavovať hodiny. Táto rozprava je čoraz zábavnejšia a e, ohrozuje množstvo európskej vierohodnosti. A to je zodpovednosť nás, politikov. My máme túto politickú zodpovednosť. Mnoho kolegov sa takto nespráva. Ďakujeme. Pán Gebrandy teraz. Ďakujem, pán predseda. Pokiaľ ide o mňa, tak toto je otázkou táto otázka leteckých spoločností a emisí CO2 ide oveľa ďalej než len otázka leteckých spoločností. Je to politická vôľa, vieryhodnosť, robiť čosi s, s zmenami klímy. Povedzme si to úprimne, nie je tu jediný argument, prečo by sme nemali robiť nič e, s emisiami CO2 u leteckých spoločností. V tomto zmysle súhlasíme. Náklady nie sú tu otázkou. Normálne to bývajú náklady, ale v tomto prípade to nie je otázkou. E, náklady poznáme, sú nižšie než káva, ktorú si kúpite pred letom. Peter Líze nám dal všetky čísla k nákladom, aj pokiaľ ide o projekcie do budúcnosti, pokiaľ ide o náklady. Opätovne sú to veľké argumenty. Konať. A nie, nie je tu žiaden argument ne- nekonať. Pokiaľ ide o rovnaké podmienky, pre definície tu musí byť rovnaký, rovnaká úroveň, takže je tu rovnaké, sú tu rovnaké podmienky. Otázka, že nikdy e, nebudeme na rovnaký na medzinárodnej úrovni, to nie je pravda. My už sme sa v Európe rozhodli pre rok 2008, e, že to zapojíme do nášho systému. Podporil som systém Stop the Clock minulý rok, pretože podľa mňa to stálo za to vyvinúť tlak na IKEO a pokúsiť sa získať medzinárodnú dohodu, IKEA vedeli, o čo ide, vedeli, aké dopady e, nastanú, ak e, nepodporia medzinárodnú dohodu. A nesú, nepodporili ju. Naozaj to, čo, na, čo, na čom sa dohodli, nie je naozaj e, veľmi e, očarujúce. Myslím si, že ten návrh komisie je inteligentný je to oveľa viac limitované než originál, ale myslím si, že je inteligentné veci rozhýbať a teší ma e, správa Petra e, Lízeho k tomuto. Ak to teda nie je o nákladoch, tak je to len o politike. A ak je to o politike, ukážme, že EÚ je veľmi silnou politickou silou, ktorú zvyšok sveta musí uznať. Sme len politickou silou. Už keď budeme konať rozhodne a zomknuto. Preto dnešná oba, e, diskusia má, má zame, naozaj znepokojuje, pretože to tu nepočujem o tej jednote. Dokonca ani vo výbore Envy to nepočujem. Myslím si, že ak, sa, ak tu budeme silní, môžeme ukázať svetu, vodcovstvo v klimatických otázkach a to bude niečo, čo rád, rád podporím. Ďakujem teda Petrovi za jeho podporu a verím, že sa rýchlo posunieme. Ďakujem. Vielen Dank, Richard Seber. Richard Seber, nech sa páči. Kolegyne, kolegovia, výlučne podporujem návrh Petra Lízeho. Myslím si, že diskusia teraz ukazuje, že právne nie je spor o tom, že tieto opatrenia v tej druhej fáze sú len v takej oslabenej verzie možné. Chcem si položiť otázku, či sa berieme naozaj vážne ako spoločenstvo a či my sme pánmi vo vlastnom dome, alebo či nám iní predpisujú, čo máme robiť. Menej tu ide o e, boj proti členským krajinám, ale ide tu o spoločenstvo ako celok, o, o EÚ. Naši veľkí obchodní partnery USA a Čína hrajú podľa starých princípov e, rozhodeluj a pánuj. Nie je tu problém o výšku poplatkov, ale jednoducho fakty, že spoločenstvo ako celok tu musí vystupovať a ako spoločenstvo máme aj oveľa viac e, váhy politicky, hospodársky než členské krajiny. Práve táto centrálna otázka tu je v priestore, či chceme spoločne konať, to dáva zmysel, alebo nie. Všetky ďalšie argumenty tu možno e, zaradiť pod to, ale ak my ako EÚ Nechceme byť smiešni predsa pred svetovým spoločenstvom. Nechceme im dať možnosť, e, tak povediac, nám hovoriť do našich opatrení. V každom prípade možno to e, vnímať ako miešanie sa do vnútorných záležitostí. právne slabá a slabá e, postava bol vždy e, cisár Svete, <clears throat> Svetej ríše rímskej, že silní boli vždy feudáli. Takto tu je podobne. Sú to extrémne opatrenia, ktoré e, presahujú e, niekoľkonásobne poplatky na národnej úrovni, priesahujú naše poplatky, ale zrazu je to tu problém, pretože keď nie sme silní e, ako spoločenstvo to znáša, tak EÚ ako systém i náš ETS je zrazu brané zle, nikto to neberie vážne. To je naozaj veľmi pochybné. E, že niektoré členské krajiny sa tu takto nechávajú naťahovať od ďalších veľmocí najsmie, e, najsmiešnejšími dialekta, dialogmi. Zopár znížených poplatkov označujú za obchodnú vojnu a obchodné spory. To je tak trošku veľmi zlé a hrubo pochopené. Dúfajme teda, že tie, túto, toto opatrenie e, presadíme a tiež dúfam, že v druhom kroku presadíme aj to účelové viazanie. A to je ten druhý krok. Vidíme to aj pri rozpočte EU, že krajiny nás nechcú pustiť. Môžeme konať ako spoločenstvo, naozaj je tu zásadné rozhodnutie, či ako túto spoločenskú metódu berieme vážne alebo nie. Chcem vás poprosiť, všetci zvážte si, či e, je dlhodobo zmysluplné pohybovať sa smerom späť a stiahnuť tento e, komunitárny postup, pretože dlhodobo môžeme byť pevní len keď budeme spoločné. Tu ale treba občas ukázať aj zuby. Ak tak neurobíme, je to naozaj smutná dráma pre naše spoločenstvo. Ďakujeme. Richard Zeba. Predstavte si teraz rozpravu v národných výboroch. Ďakujeme ďalej pani Kukovič. Thank you, President. Uh, each morning I'm walking uh, to the Parliament and in the case where is no fog. Nuž, každé ráno chodím hm, pešo do parlamentu a je tu len pár dní, kedy nie je hmla a oblaky 7.30 ráno vidíte oblohu nad sebou a je plná stôl po emisiách z lietadiel. No a rovnaká scéna sa opakuje každé ráno. No a myslím, že to je veľká otázka, pretože letecká doprava rastie veľmi rýchlo my všetci z nás, ako politici, musíme sa nad tým zamyslieť. zamýšľať nad zdravým životným prostredím a životom budúcnosti a životami našich detí. Takže nie je to len o peniazoch, ale tiež o vedomí, ako po 10 alebo 20 rokoch Môžeme žiť bez akýchkoľvek eh, zmien. Potrebujeme riešenia. No a nemôžem povedať, že všetky riešenia sú správne riešenia, ale musím povedať, že potrebujeme zmeny. Potrebujeme si lepšie uvedomiť, čo sa deje nad našimi hlavami. Možno ľudia, ktorí žijú v veľkých, vo veľkých mestách, každodenne tí už na to nereagujú. No možno ja reagujem, pretože ja som z krajiny, ktorá nie je taká znečistená a nesúhlasím s európskou kritikou. Môžem však len povedať, že musíme nájsť najlepšie riešenia a každý z nás má možnosť pridať vlastné myšlienky lepší tento návrh, ktorý je tu, ale nemôžeme povedať, že nespravíme nič. A súčasne sa treba zamyslieť nad technológiami, novými zdrojmi pre nové technológie, ktoré sú potrebné pretože po 30-40 rokoch nemôžeme žiť rovnakým spôsobom, tak ako dnes. Ďakujem pekne. Pani kolegyne, no skutočne máte pravdu. Keď sa na to pozrieme na európskom vzdušnom priestore máme približne 2000, to každodenne. Áno, ďakujem pekne, ja som chcel len objasniť Čak mojim hostom sú zástupcovia zamestnancov odborov v cirieskom priemysle a je mi ľúto, že niektorí kolegovia to pokladajú za zábavné. Mňa znepokojujú na miesta, oceliarský priemysel z Fínska splňa najvyššie kritérie kvality, čo sa týka emisí na vyrobenú tonu. A moji hostia znepokojení, že naša súčasná klimatická politika outsourcuje naše pracovné miesta. My exportujeme misie a dovážame dovážame nezamestnanosť. Ja som ich privítal, našich hostí. Aj u nás v regióne sú oceliárne, máme veľmi dobré vzťahy ja som z regiónu, kde je veľmi veľa priemyslu. Boli by sme zlí poslanci, ak by sme nemali kontakt. A my poznáme váš prístup v tejto oblasti. No a tým by som teraz dal slovo komisii. By možno zodpovedali otázky, čo vyhlasili. Nech sa páči. Ďakujem pekne, predseda. Ďakujem pekne a všetkým poslancom za podnetnú diskusiu. Je jasné, že sme v veľmi komplexnej politickej situácii, výzvou a vyžaduje si múdrosť a zodpovednosť všetkých. Potrebujeme nový právny základ do konca apríla a to si bude vyžadovať konštruktívnu angažovanosť všetkých strán zapojených do spolurozhodovania. Európska komisia neustále globálne konanie a do centra politika. To je stále tak. A preto navrhujeme stavenie, alebo teda tú iniciatívu Stop in the Clock. A odtedy aktívne hovoríme s partnermi v tretich krajinách o ich názoroch, vnímaní a snažíme sa hľadať riešenia, ktoré boli konštruktívne, konsenzuálne. Jedna z preferencií partnerov v tretich krajinách bola po prístup Airspace. My sme to reflektovali v našich návrhoch, ktoré boli predložené s ohľadom na globálny pokrok, ktorý sa dosiahol. No a tento pokrok je pre nás veľmi dôležitý a sme na 100% odhodlaný, aby sa opatrenia zrealizovali. Však zdieľam názory tých poslancov, ktorí tvrdia, že zrušenie tých opatrení nie je dobré, je to opak pokroku, ak by sme neurobili nič do roku 2020 tie opatrenia začne fungovať, keď máme prostriedky. No že v našom návrhu my sme poskytli možnosť pokračovať v environmentálnych opatreniach, v environmentálnom sektore, čo centrálnou prioritou pre EÚ. No a reakcia partnerov. Máme pocit, že to je kompromis, ktorý je priateľný z hľadiska globálneho pokroku. No a rovnako hovorí o nediskriminácii, všetci operátori fungujú podľa rovnakých pravidel. Tiež máme pocit, že sme uvedli maximum, aby sme zhľadnili uznesenia ICAO. Viete, že sú tu určité uznesenia, ktoré reflektujú diskusie na ICAO. Avšak máme isté výhrady, ktoré by znamenať, že aby sme dokaz mohli rýchlo konať, tak potrebujeme e, súhlas tých operátorov, ktorí fungujú v Európe ak sa nevíte globálne činnosti, tak musíte akceptovať lokálne pravidlá. To je súverené právo, štátne právo a spadá do jurisdikcie EU. Myslím, že s ohľadom niektoré pozmeňujúce návrhy, ktoré navrhuje Peter Líze, Je sú súčasťou nášho návrhu. To sa týka rýchlosti, že prístupu. Ak by sme mali začali meniť základné charakteristiky, takto by to skomplikovalo diskusia a preto sme obmedzili zmeny a súčasne zabezpečili environmentálny dopad politiky. Ja súhlasím s názormi tých poslancov, ktorí hovoria, že aplikácia je, je predpokladom kredibility politiky EU. Keď začala politika Stop the Clock, tak 90%, 90% misií bolo držiavaných. Patria sem aj dopracovať z USA, z Ruska a mnohých ďalších krajín, ktorí sa zúčastnili konštruktívnych diskusí. Bude jasné isté, že politické rozhodnutie a ochota implementovať CETS Európy, to bude kritické. Je dôležité. No a na záver by som chcela poďakovať spravodajcovi za jeho podporu návrhu komisie, ktorý podľa nášho názoru je veľmi dobrým spôsobom vpred. Je to právne pevné a budeme rokovať s ďalšími partnermi z hľadiska zabezpečenia časného spolurozhodovacieho procesu a včasného zatvorenia do 30. apríla, čo je naša lehota. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. Slovo dostáva na záver Peter Líze, spravodajca. Áno, ďakujem pekne, predseda. Ja ďakujem všetkým je môj prístup podporili a niektorí povedali, že je škoda, že niektorí to nepodporili. Ja som však už že je tu kritika, že som príliš ambiciózny, a niekde, že som aj malo ambiciózny už. Debata ukázala, že by sme sa mohli dohodnúť na nejakom kompromisnom návrhu, kde uprostred. Ja si myslím, že tento návrh som predložil, alebo na príspevky, ktoré sme počuli, že sme niekde uprostred medzi dvoma extrémami. Sa tu Hasi a Bas Eichhout povedali, že by sme mali byť ambicioznejší, ďalej rozširovať európsky priestor, alebo nechať to tak, ako to je. Ja toto veľmi nepodporujem aj zohľadom na diskusiu. Právne sa to dá Právne sa to dá obhájiť, ale myslím, že to má, že aj keď sme zaznamenali minimálny pokrok a treba ukázať dobrú vôľu a preto si myslím, že treba ostať na línii návrhu komisie a nie na 100% využívať staré zá... starú legislatívu. Kto to chce, a to ma tiež trochu rozčuluje, už vždy, aby sme išli do pléna, ale poďme do pléna, to znamená automaticky hneď držíme lehotu. To si treba dobre e, premyslieť. A preto je dôležitá spolupráca s ostatnými výbormi a po hlasovaní 30. januára požiadať o mandát. Ja som bol trochu prekvapený z niektorých príspevkov, Peter Korhola povedal, že si dokážeme vyrovnať s vnútroeurópskym vnútroeurópskou dopravou. V rámci zatiaľ všetkých diskusiách s výbormi sa jasne hovoril, že keď tam bude len vnútroeurópska doprava, tak je to deformácia trhu na úkor európskych letisk. No, 2020 je v podstate viacej peniazy ako v backloadingu, čiže je to nejaká záťaž alebo nie. Ja som dostal skutočne nahnevané listy, keď sme akceptovali stop the od zástupcov leteckého priemyslu, kde hovorili o porušení slubu, že to nie je neutrálne. A ja som povedal, že stop the clock je len na jeden rok. To sa aj držím. Európsky letecký priemysel je rozštiepený a ak medzinárodná doprava tam nebude, tak je tu riziko subvencií a že to bude skreslenie hospodárskej súťaže na náš účet. No a preto je to podľa mňa problém. Ak všetky európske podniky eh, potvrdia písomne, že stop the clock je dobré, až to nie je deformácia trhu, tak by som sa nad tým, tak by som to premyslel. Ale jeden podnik napísal, že stop the clock podporujú, ale že to je zlá deformácia trhu na úkor nášho podniku. Čo to je za stanovisko? To je podľa môjho názoru komplikované. Teraz tej najdôležitejšie otázke Pože Chris Davis, Martin Kellenen, čo bude s compliance. Takže poprvé, toto je aj v prípade Slodoklokov je s tým problém, že dnes sú členské štáty, ktoré aerolínie z Indie a Číny u nás odpovednosť, aj keď nepodporujú stop the clock. Pokiaľ tak nebude, tak eh, nemusíme vôbec pokračovať. Ak členské štáty nezačnú konať, tak v podstate vôbec nemusíme hovoriť o európskej legislatíve. Komisia tvrdí, väčšina spolupracuje. Niektoré, členské, niektoré aerolínie dokonca no, dobrovoľne aj na medzikontinentálnych letoch. Nemusia to robiť, ale keďže si sa niečo od niečo pre svoj imič a keďže fungujú efektívnejšie ako ostatné, tak um, sa na tom podielajú. To treba vnímať veľmi pozitívne. USA nemajú absolútne žiadny problém s dušným priestorom. Martin Kellenen, oni to na IKEA podporili. No a bolo by to pokrytecké, vývoj sa to, čo je pre nich sveté. Pretože americký slušný priestor, svetým tam už robiť, čokoľvek tam nemusia sa vôbec nikoho písať, pýtať. A to pripúšťa aj v EU, len musíte to spraviť pre všetkých, nielen pre Európanov a Američanov máme spoločnú výzvu, to treba vnímať. No a v každej legislatívnom akte EÚ je to téma implementácie, to môže postihnúť každého. Ja vieme u nás tiež oceliárne, kde mám kontakt s vedúcimi pracovníkmi tam, no a predstavme si v Fínsku tu máme moderné oceliárne, no u nás väčšinou tiež. No a príjmeme európsku legislatívu pre životné prostredie. A napíšeme, že všetci to musia dodržiavať vo Fínsku, v Nemecku to platí. A potom čínska vláda povie, Čína je čoraz mocnejšia. My máme ocelia, že otvoríme oceliárne v Taliansku alebo vo Francúzsku. Však nechceme to. A keď nám to uloží, tak budú sankcie. Ale čo musíme povedať potom zamestnancov naj u nás, nemôžeme akceptovať, aby nám Čína zakazovala Európe príjmať zákony. Čo návrhu Komisia neplatí len v Číne, to platí len v Európe. Chceme Číňanom skutočne umožniť, aby nám to zakázali? No, predsa tisícky dopadov a Martin Kellenen, Chris Davis, Rita Korolu. Mňa to môže zajtra postretnúť, keď je to také jednoduché vplyvať na lovskú legislatívu. Vyberieme si nejaký, vyberieme si nejaký ďalší príklad a budeme trpieť všetci. Takže čo to znamená? Poved na otázku compliance, plnenia, ako v prípade iných eh, legislatív treba tlačiť na komisiu. No rada, rada ministrov, nie my, rokovania roku 2008, čo predložil, prijaté váho, ako z rady, ak letecké spoločnosti budú podporovať test, tak členské štáty majú problém vydať zákon na odlety, prílety. Ja nemyslím si, že to sa bude uplatňovať. lebo sa tu hrozí. Treba dávať pozor, aby sme nezlomili, no ale to je uvedené v legislatíve. Ja dúfam, že sa to nestane a členským štátom treba úplne konkrétne povedať, že majú zodpovednosť. Slabina sú tu príjmy, nemáme žiadne jasné záväzky, že príjmy budú slúžiť tomu účelu, ktorí sú zamerané, ochrana klímy, nové technológie, životného prostredia v tretich krajinách, spoločné opatrenia. Ten problém je taký veľký, ako sa zdá, tak členské štáty 10% e, zo svojich národných daní by mali dať a potom o tom hovoríte. Myslím, že potom sa to veľmi rýchlo vyrieši. Tá dosť členské štáty problém akceptovať účelovú viazanosť a to treba prekonať, pretože tu budú neustále problémy a keď je to takéto veľká hrozba, treba nad tým vážne diskutovať, parlament to dlho žiada, ale nedá sa to stále len odmietať a nútiť nás do istých kompromisov. Ďakujem pekne. Peter Líze. Ďakujem Petrovi Lízemu. 19. 12. termín na pozmeňovacie návrhy a potom budeme s tým pracovať 23. januára, vtedy sa bude aj hlasovať vo výbore. Presnejšie 30. budeme hlasovať. A hlasovanie v pléne apríl ukončuje tento bod a ideme na bod číslo 23. To je diskusia s Európskym úradom pre bezpečnosť potravín, bezpečnosti ľudskej konzumácie umelého sladidla aspartamu. Ako prvý vystúpi predstaviteľ EFSA a potom urobíme zoznam rečníkov. ktorí sa chcú zúčastniť rozpravy, sú samozrejme srdečne vítaní. Počkáme chvíľočku, kým ostatní odídu. Aby bol pokoj v sále. So, ich glaube, jetzt können Sie starten. Môžete začať. Ďakujem, som Uber Liker a sprevádza mne z niekoľko kolegov, ktorí majú technické vedomosti o tejto téme. Ak dovolíte, navrhol by som, aby sme sa nejakých za 4 minúty uviedli. Úvodom Aspartám je prvé sladidlo, ktoré bolo predmetom prehodnotenia v rámci programu 2020 a tento princíp prehodnocovania sladidel spočíva v tom, že všetky informácie EFSA sama zbiera a nedostali sme žiadnu správu na túto tému. Mechanizmus na zber masívneho množstva informácií to sú verejná výzva na podanie informácií. Vytvorili sme pracovnú skupinu a akýsi panel a tie informácie, ktoré sme dostali, tak tie boli aj na toxikologické hodnotenie, aj na hodnotenie expozície. Kolega doktor Klas bude hovoriť podrobnejšie a detálnejšie Prebehli konzultácie, dostali sme celú sériu informácií. On vás bude informovať o tom, aké užitočné informácie sme získali pre prípravu návrhu stanoviska. Doktor Kas by teraz dostal slovo a on bude hovoriť o vedeckých poznatkoch. Najprv budem hovoriť o chemickej štruktúre aspartámu. Aspartám je jednoduchá molekula tvorená z dvoch základných proteínov aminokyselín, fenolanalín a aspartámová kyselina fenolanalín je chemicky modifikovaný, aby mal tú sladkú prichuť alebo chuť. aspartam sa ľahko rozpadá na pôvodné zložky, takže ako taký nevstupuje do krvného obehu, ale vstupuje do ňoho vlastne ako tie dve pôvodné aminokyseliny. Rovnako ako akákoľvek iná aminokyselina, ktorú máme v trávení po raňajkách. Fenolanilín sa uvoľňuje do organizmu a, a zaobchádza s ním rovnako ako v metanole, ktorý je v potravinách. Metanol sa produkuje prirodzene v našom organizme a to vo veľkých množstvách, pretože je potrebný na určité chemické reakcie v tele, v bunkách a v orgánoch. Za čas, ktorý mám k dispozícii, nemôžem zachádzať do detajlov, pokiaľ ide o tie chemické zistenia, ale budem hovoriť o toxicite alebo kancerogenosti tohto prípravku. Prvá otázka. Aspartám spôsobuje rakovinu? Máme 8 štúdií z priemyselných odvetví. Americký toxikologický program spred desiatich rokov a Žiadna táto štúdia by nedokazovala, že by aspartám spôsoboval rakovinu, ale poznáme dve štúdie Európskeho inštitútu a tam sa hovorí, že spôsobuje lymfóm. Tieto údaje sme analyzovali a sú tu e, isté problémy s plúcnymi ochoreniami u zvierat – a podľa poslednej revízie štúdií v oblasti výskytu rakoviny ktorú robil americký toxikologický program US EPA a ďalší, tak e, sa preukázalo, že zápalové ochorenia dýchacích ciest sa chybne interpretovali ako lymfómy boli zaznamené pevné e, nádory ako karcinómy, ale EFSA v rokoch 2006 a 2009 sme hodnotili a podľa nás tam nie je preukázateľný vznik rakoviny. A neexistuje teda dôkaz o tom, že by aspartam spôsoboval rakovinu. Teraz ďalšia otázka aspartám v súvislosti s tehotenstvom. V úvodných etapách rozvoja plodu, ako aspartám ovplyvňuje eventuálne malformácie plodu. Dochádza k poklesu váhy, ale existuje aj určitá toxicita organizmu matky a keď matka užíva aspartam, tak v niektorých prípadoch dochádza k potratu a v niektorých prípadoch bol aspartám, bol testovaný aj s fenolanilínom, s tými metabolitmi a samotný fenolanilín má rovnaké dôsledky pri aj na králikoch ako aspartam. Takže v prípade e, králikov, ktoré čakali potomstvo, tak sa vyskytovali tieto problémy. Fenylanalín je toxická aminokyselina, a spôsobuje fenylketonúriu. Je to enzym, ktorý štepí fenylanalín. Zhromažďuje sa v krvi a pôsobí toxicky na plod. Panel ANS, ktorý túto chorobu študuje a e, tú prítomnosť toxicity v ľudskom organizme, a preto sa vydali určité svetové odporúčania, aké by mali byť maximálne množstvo fenylanilínu v krvi. A otázka je, či konzumáciou aspartamu môžeme predvídať určité množstvo toho fenylanalínu v krvi a 40 mg denne spotreba by nemala zvýšiť koncentráciu fenylanilínu v krvi a v zásade by ste tých 40 mg mohli požívať každú hodinu a aj tak sa tá koncentrácia v krvi e, na tie e, kritické miery nezvyši. Takže dôsledok, výsledok je aspartam nespôsobuje rakovinu, neohrozuje plod a nie je ani žiadny dôkaz o žiadnej inej toxicite. Takže panel ANS došiel k tomu záveru, že aspartám je bezpečný a nie je potrebné revidovať to potrebné množstvo odporúčané tých 40 mg, tak ako to bolo stanovené v minulosti. Ďalej je tu otázka, či by sme mali byť prekvapení, že tu nie je žiadny bezpečnostný problém s aspartámom, ak je tam doporučené to mm, maximálne množstvo, ale odpovedenie aspartám jednoducho ako taký do organizmu nevstupuje, hneď sa rozklada na zložky to sú tie metabolity, molekuly, tie sú úplne prirodzené. A jednotlivé zložky, keď vezieme tú najvyššiu koncentráciu, tak maximálne tvoria 10 bežných metabolitov, ktoré sú vyvolané trávením. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, hovorí pán predseda. Môžem otvoriť diskusiu. Veľa kolegov tu už nie je. Frau Lepage. Gut. Sie ist Peter Liese. Peter Liese möchte nicht. Linda McEwan. Tak, tak Linda McEwan začína. Ďakujem, pán predseda. Kolegyňa ma poprosila, aby som položila otázku na miesto nej. Mňa by zaujímali konflikty záujmov tých, ktorí robili tieto štúdie za posledných 5 rokov. Chceli sme od EFSA vedieť, e, že e, ktorí pracovali preto odvetvie priemyslu, ktorí vyrábajú tieto sladidlá. Či je tam teda konflikt záujmov? Ďakujem otázka EFSA a Aspartámu, tak táto téma sa k nám, k nám vracia po mnohých peripetiách, pretože ak si pamätáte, 2020 sme mali vyhodnocovať Aspartám, ale štúdie, ktoré boli e, podkladom na povolenie, na uvedenie na trh, tak v vtedy ešte neboli e, informácie o týchto štúdiách, tak sa vyjadrila aj EFSA, aj komisia. A preto sa z toho roku 2020 presunulo na rok 2012. Prvá štúdia z januára bola veľmi kontroverzná. Rôzne kontroverzné reakcie vedcov, či už talianských alebo iných, ktorí upozorňovali na do, vplyv aspartámu na plod a teda problém pre tehotné ženy. A v tomto dokumentu sa hovorilo, že vlastne tento dokument ako keby bol len odkopirovaný v niektorých častiach e, z roku, zo štúdie z 2007. Táto štúdia sa robila pre výrobcu e, sladidiel. Takže potom sa prišlo s novou prácou a s novou štúdiou a preto aj gratulujem FC, že sa venovali aj konzultáciám a odpovediam, aj keď boli lakonické. A tá otázka, ktorú položila kolegyňa McEwen, je tu problém a nie je vôbec maličký. Lebo EFSA aplikuje systém meraní. 76 štúdí hovorí, že aspartam je bezpečný, pre EFSA 53 je dôveryhodných a 13 nie. Veľa štúdí ukazuje, že aspartam je problematický, ale žiadna z týchto štúdií nie je chápaná ako dôveryhodná. No dobre, jedna vec je, že to, či ono je nie označené ako ochorenie, ale ako je možné, že všetky štúdie, ktoré, e, e, všetky tie štúdie, ktoré hovoria, že výrobok je v poriadku, tak tie sú dôveryhodné a tie, ktoré hovoria o nebezpečenstve, tak sú nedôveryhodné. To je to isté ako s bisfenolom a my tento postup jednoducho nemôžeme prijať. Navyše, Základa, základ tej štúdie vychádza e, zo štúdie priemyslu 73-74. Tie štúdie sa nikdy neuverejnili e, v, vo vedeckých časopisoch a teda nikto ich nezrevidoval alebo neskontroloval vedecky. A ešte aj tej dnešnej správe väčšina štúdií nie je uverejnená. To znamená, že vedecké spoločenstvo, ktoré nesúhlasí alebo ktoré poukazuje na Spartam, tak nemá vlastne prístup k týmto štúdiám. Ja by som chcela vedieť, aké boli kritéria na vyhodnotenie priateľných a nepriateľných štúdií. Nie je normálne, že dýži vyšlo zo štúdí, ktoré boli financované len priemyslom, lebo takýto je fakt. A tiež by som chcela vedieť, či štúdie robilo laboratórium Azleton aj v 77. Štú, táto štúdia bola označená za nepriateľnú a ja by som chcela vedieť, či ste vychádzali aj z tejto štúdie. To je to, čo som chcela povedať, ale som, mám veľa pochybností o tomto hodnotení FC a e, kladiem si rovnaké otázky ako pani Rod Berend. Ďakujem. Teraz pani Liotár. Ďakujem, pán predseda. Pridám sa k predrečníčkam. V roku 2012, pred tým prehodnotením, Niektorí odborníci seniory z EFSA povedali, že tam nie je žiadny priestor na pochybnosti o bezpečnosti pre aspartam. A začiatkom tohto mesiaca publikoval sa výsledok po dlhoročnej e, práci, vyhodnotenia a štúdí a nie je to nová štúdia, ale je to prehodnotenie tých starých pôvodných štúdí. A aký je výsledok, tak ten už bol ako keby zadaný vopred. A síce, že aspartam je bezpečný, hovorí to priemysel. Nezávislí odborníci majú ale iný názor. A ja by som rada, bola rada, aby MEF sa vysvetlila, že keď analizujú 55 kritických štúdí, ktoré poukazujú na zdravotné e, riziká a tieto kategorizujú ako štúdie nedôveryhodné a ktoré nie sú pravdivé. Pre mňa je to dosť neuveriteľné. A neuveriteľné je pre mňa aj to, že v členských štátoch úradu je pre bezpečnosť potravín, že sa berú v iných krajinách a v iných agentúrach e, tieto štúdie berú vážne a tak to znamená, že EFSA nebere vážne e, hodnotenie úradov bezpečnosti potravín v členských štátoch a berú sa do úvahy štúdie, kde boli chybné. Napríklad EFSA dostala dôkaz o nesprávnom výkazníctve v správach Sarle Jeden týždeň sa zvieratá evidovali ako mŕtve a druhý týždeň na to ako živá, živé. A EFSA na to bola upozornená a napriek tomu e, prijala túto štúdiu a nebrala do úvahy kritiku týchto štúdií. Mám pocit, že EFSA použila dvojaký meter a to s jediným cieľom, aby sa podporil ten záver, že tých 40 mg na kilogram telesnej hmotnosti, že je aspartám bezpečný. Ale mňa to naozaj neupokojuje a mnohých kolegov tiež nie, ani mnohých spotrebiteľov a to nie je vôbec v prospech EFSA ani činností. činnosti. Monsieur le Président, euh, chers collègues. Vážený pán predseda, milí kolegovia. Je to škandál. To, čo eh, <clears throat> nazývame Európskym orgánom pre eh, bezpečnosť potravín. Predstaviteľom komisie EFSI prítomným musím povedať, podľa mňa názor EFSI je porušením pravidel deontológie e, e, odborného stanoviska. Tie výčitky, ktoré vám môžeme adresovať, sú početné. Tie práce, ktoré neboli publikované, odsek priamo inšpirovaný publikáciou konzultantov z, e, z zo zdrojov priemyslu. A ako povedala Dagmar Rod Berend, je tu naozaj dôvod k otázkam. Je tu naozaj na hranici škandálu. Nebudem opätovne vysvetľovať to, <clears throat> čo povedali už predrečníci, či už je to pani Liotard alebo pani Lepáš. V každom prípade tu máme 5 faktov, ktoré potvrdzujú, že to nie je možné aby dnes v takomto svete, osobitne v svete, kde Európania majú strach, a to vidíte e, pri podvodoch v potravinárskej oblasti, ktoré sme nedávno zažili v Európe, že v takejto situácii táto bezpečnosť potravi, potravín je v, rukách e, inštitúcií, ktoré, ktoré si dovolia, ktoré by mali chrániť Európanov a pritom je tu konflikt záujmov. Sú tu štúdie, ktoré vlastne sú z pera, z pera e, e, zástupcov priemyslu. Toho, toho máme plné zuby. To som chcel, pán predseda, povedať. Ďakujeme ďalší e, rečníci, pani Ajuso a potom Judy Gerling. Eh, Ďakujem pekne. Poďakovala by som FC za úvodné informácie a bola by som rada, keby sme hovorili o dávke aspartámo a nie o aspartame ako všeobecne a aké štúdie sa urobili, pretože každý toxikológ vie, že problém nie je v aktívnych princípoch, ale v dávkach. Ešte aj voda, ktorá je absolútne zdravá, tak keď je vo veľkých dávkach, tak sa môžeme utopiť. Keď sa hovorí o konflikte záujmov a keď sa hovorilo o aspartame, aj tam bol konflikt záujmov. Tam bol konkrétne záujem výrobcov iného sladidla, ktoré bolo staršie, pardon, drahšie ako aspartam a mohlo nahradiť ten aspartam. Ja verím EFSE a verím, že veci sú čestní. Ak EFSE nebudeme dôverovať, tak na čo do nich potom vrážame peniaze? Ja by som chcela vedieť, s akou dávkou sa robili klinické skúšky, teda tie skúšky, ktoré sú za a proti, ak môžem hovoriť ľudovo. Pretože ak problém je v dávke, pretože ak sa skúšky robili zo 40 mg na 1 kg telesnej váhy a výsledky hovorili, že je to e, bezpečné, tak je to bezpečné. 30. Ďalšou je, rečničkou je Judy Garling. Núž. Tuto ako by sme naozaj merali dvojitým metrom. Ak e, sa chcete dozvedieť o, o, o záujmoch eh, účastníkov. Kým som čakala na eh, svoj rečnícky čas, tak som pozerala sa na eh, údaje o účastníkoch panelu. Ak máte problémy s ich konfliktom zájmov, určite si môžete pozrieť na to, než to poviete vo všeobecnosti tu vo výbore sú to obvinenia, defamácie, to nie je profesionálne. Ak máte naozaj problém, prosím, povedzte, o čo ide. Ale všeobecne hovoriť, že niekto je, niekto je zamestnancom koho, toho či oného podniku, nemyslím si, že prečo, pretože majú nejaké zapojenia, tak hneď konajú nesprávne, tak to nie je pod, na úrovni tohto výboru ako obvinenie. Chcela by som ešte tiež povedala, o tom som už veľa hovorila, v, v, pokiaľ ide o to e, pozerať sa na určité štúdie a zase na iné sa nepozerať. No už tak to je len po, vec pohľadu. To sa môže zneužiť. Mne sa zná, zdá, že ak je to vašou konkrétno, ak je to vašim problémom, máte naozaj problém. Ak ne, nemáte radi aspartam, tak kritizujete EFSU ničím lepším než naznačovaním nie je to opodstatnené. Ja si myslím, že keď poviete, že toto je škandál, tak to je trošku pritiahnuté za vlasy. Toto je revízia disponibilných dôkazov. A to nám tu prezentovali. A ja spoločne s pani Ajuso, a mimochodom, pán predseda, včera ste boli prekvapení, že podporujem EFSA, no ale počujem veľa kritiky v tomto výbore na adresu EFSI. Nie, že by som bol Ola bola v obeťou toho či oného priemyslu. Jednoducho tu nepočujem na tomto mieste ehm, zmysluplný a, a primeraný pohľad. Chcem poďakovať FC za jej prácu a moja otázka znie, toto je prvá revízia, vzhľadom na to, čo nám e, distribuovali, otázka, kedy môžeme vidieť zvyšok revízie a koľko, alebo teda koľko bude tých ďalších ešte údajov. Teraz na minútu 30 pani Zomer. Ďakujem predrečničkám. Ajuso a Gerling, by som sa rada pripojila. FC ďakujem za jej prácu. A tí, ktorí to spochybňujete, alebo dokonca nazývate škandálom, tento výsledok, chcem vás upozorniť na to, že nie všetko e, je nesprávne, to, čo vám politicky nesedí e, do systému. Vaše e, vaše obvinenia sú nesprávne, vám to ne, jednoducho nevyhovuje a vy chcete teraz tento vedecký výsledok škandalizovať. Takto sa pracovať nedá. Judy Girling má presne pravdu, to je jednoducho nedôstojné tohoto výboru. Vždy, keď spochybňujete EFSU, no už, áno, veci sa dajú spochybňovať, vedecké metódy možno spochybňovať, ich u, u, u, použitie, ale vždy keď to politicky nevyhovuje, či už ide o geneticky zmenené organizmy, alebo teraz je to aspartam, na budúce zase čosi iné, tak e, hneď spochybňovať e, EFSU a hovoriť o tom, že ju priemysel kúpil a že sa tu vkradol priemysel, no už tak to je naozaj neveriť, neuveriteľné. si to, každý pre seba v parlamente tu, e, tu zoberie E, sú tu e, vnútorné skupiny, ktoré dokonca sponzoruje priemysel, ale keď vám to politicky vyhovuje, tak to jednoducho akceptujete. Ale to by sa malo tiež preveriť. Tu sa naozaj meria dvojitým metrom. Práve tí, ktorí spochybňujú EFSU, tí si radi nechávajú e, svoje interskupiny tu v parlamente financovať sponzoringom. Ďakujem EFS, nepotrebujeme ďalšie varovné e, e, informácie o, o, o aspartáme na potravinách, ako sa vždy hovorí v, v dávke, e, alebo jed sa stáva jedom, keď je dávka privysoká. E, to si treba zapamätať, ako povedala pani e, Ajuso. Ďakujem za dodržanie rečníckého času. Teraz Karl Schlüter ako posledný rečník. Spomenuli ste rakovinu, tiež však e, štúdie týkajúce sa e, e, ľudských plodov, ale ďalej, pokiaľ ide o hormonálne účinky a iné, e, napríklad ako to ovplyvňuje úroveň tyroidu v tele. Takisto si kladiem otázku, prečo ste dospeli k záveru, že je to úplne bezpečné, tak ste, tak ste povedali, ale je to menej či viac bezpečné než ďalšie alternatívne sladidlá. Ďakujem. A tiež sa pridávam k ostatným, pokiaľ ide o konflikt o záujmov, majú na pamäti, ako e, to bolo poprvýkrát e, potvrdené v USA, tie negatívne postupy, čo nasledovali. A teraz EFSA, ak môžete, prosím, aby nám zostal ďalších, na ďalší bod našeho programu aspoň 10 minút. Takže tak, aby sme mohli 20 začať ďalším bodom. Uh, uh, Ďakujem, pán predseda. Dám veľmi všeobecné, komentár a ak kolegovia chcú uh, pomôcť, tak uh, môžu prísť k, pot- k potrebným bodom. Pokiaľ ide o konflikt záujmov, pravidla z 2007 e, EFSA a EMA sú, e, boli označené za organizácie, ktoré boli najlepšie, e, vyšli najlepšie z toho konfliktu záujmu. Dvor auditorov nám predostal pravidla, ktoré sme implementovali a to ovplyvnilo existujúce panely. Tiež by som chcel zdôrazniť, že Európsky ombudsman prednedávno vydal správu k jednej konkrétnej veci, kde sa potvrdilo, že EFSA rešpektuje svoje postupy. Teraz máme nový systém, verifikujeme a určite ho ešte aj posilníme. Na nedávnej konferencii organizovanej EMO ste boli, pán predseda, a tam ešte odporúčania sme všetky implementovali. Dalo by sa argumentovať, že sme mohli ísť viac ako 5 rokov, ale potrebujeme 5 rokov pre jeden jednu organizáciu a 10 pre ďalšiu. Potrebujeme koherentnosť, budeme sledovať e, usmernenia komisie a ak vy nám poskytnete e, nové usmernenia, budeme ich implementovať. Pokiaľ ide o ďalšie témy, napríklad otázku pani McEwen, možno snad stručne, Kolegyňa Hepner by mohla k tomu povedať čosi. Ďakujem. Vaša otázka súvisela s tým, ako záujmy e, odborníkov sa re- e, realizujú. Samozrejme, že všetky tieto záujmy sú vyjadrené v každoročnom vyhlásení záujmov EFSI, ale teda expertov. Oni ich vyhlásia a sa ich nielen e, pertraktuje do pravidel na jednotlivé roky, ale výsledkom je že tiež to, že e, experti buď sa zbavili svojich záujmov, ktoré by mohli viesť ku konfliktu, alebo sa nezúčastňovali na vedeckom procese. Specificky teda ste sa pýtali, či sú tu prepojenia s organizáciami vyrábajúcimi sladidlá. Chceli sme ešte presnejšie vyjasnenie, ale môžem povedať, že jeden z členov napríklad bol e, v komisii ktorá udelovala cenu pre mladých, mladých e, vedcov. To bolo v roku 2009. Ešte predtým, než sa začala práca na Aspartame v pracovnej skupine z roku 2011. Tento odborník bol na konferencii ďalej, ktorú sponzorovala Coca-Cola, kde uh, mal prednášku o sladidlách v roku 2009 zase dobu pred prácou na aspartáme. Ak máme ešte minútku, údaje v priemyselných e, materiáloch, je správne, že tieto e, oblasti, e, tak tieto materiály zostavuje normálne predstavitelia priemyslu. A priemysel áno, určite prispel v tomto prípade, kde spojíme materiál, kde množstvo dôležitých informácií. Toto je systém, ktorý funguje a pokiaľ ide o skutočnosť, že, že by sme uprednostňovali jeden typ priemyslu pred iným, už kritéria sú presne popísané v stanovisku a my nespočítavame, ktorý, koľko ich spadalo na jednu stranu, koľko na druhú. Otázka však znie, či sa držia kvalitatívnych štandardov, ktoré sme e, konštatovali v štúdii. Pokiaľ ide o poznámky pána Šlutera, ja e, mám ten názor, že máme celý zástup štúdií a množstvo e, prvkov, ktoré neboli zdôraznené v prezentácii, sú tu pokryté a špecificky sú zriešené v správe. Na záver, pán predseda, chcem povedať, že ak chcete viac technických vyjasnení, možno to urobiť, e, môže to urobiť zase za minútu ďalší kolega. Ešte jedna minútka ide, predsa len. Pokiaľ ide o kritéria pre štúdie, sú veľmi kryté, e, e, transparentné, sú plne definované e, v stanovisku FC a k stanovisku k doplnku k aspartámu sú veľmi striktné tie kritérie, ako sa skúmala literatúra, ako sa dokumentovala, ako sa získavali údaje, ako sa interpretovala štúdia. Všetko je plne popísané v stanovisku. Všetko, čo je v tom stanovisku, má buď pozitív, malo po, e, pozitívny výsledok a pokiaľ ide o negatívny výsledok, i to je plne popísané. A my používame medzinárodne uznávané e, vedecké no, štandardy. A tiež chcem zdôrazniť, že kritéria, ktoré sa používajú, sú presne tie isté, pokiaľ ide o zdravie, dopad na zdravie, e, alebo či sa neukazujú nie, alebo ak nie sú dopady na zdravie. My sme nejaký názor nediskriminovali. A pozerali sme sa i na ďalšie efekty, endokrinné štúdie, metabolické e, štúdie, ale tieto štúdie sa nelíšia vôbec, e, ktoré by ste získali e, z normálneho jedla. Ďakujem. Ďakujem. Bohužiaľ všetky otázky sa nepodarilo zodpovedať, ale to asi s tým musíme žiť, pretože máme pred sebou ešte ďalší bod programu a to je bod 24. A tu hneď môžeme začať slovom slovo má pán Schlüter. Alebo snad najprv komisia. Thank you very much, Mr. Chairman. Um, I'd like to thank you for this opportunity to explain uh, the circumstances around the adoption of the regulation. Ďakujem za túto možnosť uh, vystúpiť tu v tejto problematike. Tiež ste komisárovi Čološovi zoslali v tejto veci list, kde vyjadrujete obavy uh, vzhľadom na skrátkosť času na vytvorenie kontroly v tejto veci. Návrh e, právneho textu sa 26. E, novembra e, nahral do registra. Pripúšťam, že tento časový rámec bol veľmi tesný. To súvisilo s administratívnymi problémami a tiež voliť to bolo dané tesným harmonogramom, ktoré mala komisia. 13. decembra 13. Pokiaľ je o podstatu veci, príprava tohoto nariadenia postupovala, e, jej predchádzala štúdia, ktorá je verejne e, prístupná. Je tu tiež dopadová štúdia týkajúca sa rôznych e, obcí, tak ako to žiadal základný akt. Ukázalo sa, že väčšina výhod súvisela s obciami, kde e, členská krajina zostala na geografickej úrovni a boli tu systémy definovanie e, pôvodu. To bolo len pre hovedzie meso. Tam dosledovávanie až po e, miesto narodenia. Technické diskusie s expertami členských krajín boli dôsledné a zdlhavé. A vyvíjali sme všetko úsilie na to, aby tie návrhy, ktoré prispeli k zlepšeniu návrhu, boli použité. Hlavnou časťou nariadenia sú nasledovné. Myslíme si, že poskytujú homogenické pravidla naprieč úniou. Zahrňajú potrebnú vystupovateľnosť na indikácie pôvodu. Vytvára to pokiaľ ide o miesto, miesto o, by, o, teda porážky. A sú tu minimálne, minimálne o, e, hranice vzhľadom na príslušné výrobné cykly, aby sa zabezpečilo, že príslušné zvieratá strávili e, dostatok času v relevantných členských krajinách. prevádzkovateľia môžu e, tieto vyhlásenia e, nahradiť slovom pôvod iba pri mese, ktoré, bolo, e, ktoré bolo, sa narodilo, chovalo a, a bolo na bytunkoch v príslušných krajinách. Tiež je tu možnosť dovršiť povinné indikácie pôvodu dodatočnými informáciami, ak je to kompatibilné s pravidlami. Toľko k obsahu tohto nariadenia. Na konci diskusného postupu hlasovanie ukázalo veľkú kvalifikovanú väčšinu v prospech návrhu. Spotrebitelia i priemysel uvítali nové pravidlá Diskusie týchto implementačných pravidel boli komplexným cvičením. Výsledok bol dobrým kompromisom, ak spotrebiteľov dobre poinformuje. Ja oceňujem, že nahlanie, aby bol text prijatý, Lehatý bol tu len jeden týždeň pred oficiálnym predložením vám a hlasovaním na výbore. To nám je ľúto. A ja by som chcel povedať, že v podobnej situácii sa v budúcnosti budeme chcieť maximálne vyhnúť. Ďakujem pekne Renate Zomer a potom Karl Schlitter. Áno, ďakujem pekne. Ja s týmto postupom nesúhlasím. Je to dôležitá téma ktorou sme sa veľmi podrobne zaoberali, ešte neustále zaoberáme. To téma, ktorá je veľmi sporná. A potom pre nás postavia hotovú vec, to nie je v poriadku. Pochádza sa tu parlament, podľa mňa. Ja, mňa by zaujímalo, aké sú vôbec náklady tohto opatrenia. Alebo som niečo zle pochopila. Ja myslím, že či komisia navrhuje, je komplikované a náročné a pochybujem, že v praxi je to reálne. To by mňa niečo zaujímalo, ale možno za ostatné mesiace som si niečo nevšimla, aj keď si to len ťažko dokážem predstaviť. Takže som skutočne pohoršená nad tým, čo komisia spravila Karl Schlitter. Je úplne jasné, keď sme o tom hlasovali, že e, sme zamýšľali podobnú štruktúru ako e, trh s hovedzím mesom. mesom. Teraz ten návrh ste predložili veľmi rýchlo, tak to rýchlo sa urobilo a to nie je v poriadku. Viem, že je tu časový tlak a keby ste navrhali všetky tri miesta, tak by to bolo dobré, splnili by ste to, na čo sme sa dohodli. A teraz hovoríte, že organizácie spotrebiteľov sú spokojné. Povedzte mi, že ktoré sú spokojné s dvoma miestami, nie troma ktoré spotrebiteľské organizácie uprednostnili 3 miesto 2. A keď ste spravili vyhodnotenie dotadov, a tak ste tiež mali nereálne očakávanie nárastu cien. A väčšina členských štátov jasne chcela ísť smerom troch miest, a nie dvoch. Ja sa povedať, že máte kvalifikovanú väčšinu. ale my chceme mať možnosť diskusie na tri miesta, to ste však nenavrhli, takže preto e, sme skutočne pohoršení, že sme nemohli vôbec ani reagovať. No a komisia zlyhala zredukované časti na prepravu v smernici. Možno by sme mali šancu vyhnúť sa dlhým časom prepravy. Takže sme skutočne nespokojní, nie je to v poriadku. Prepracujte to. Linda McEvan. Ďakujem pekne, ja hovorím mene Glovis Wilmot. Karl Schlitter teraz, teraz pýtal, prečo len dve miesta pre hovedzie meso máme tri miesta označenia. Viem, že USA zaviedli označovanie miesto pôvodu pre rôzne druhy mesa. Prečo nemôžeme mať rovnaké štandardy? No, porovnávať štandardami na druhej strane Atlantiku, takže to nedáva žiadny zmysel. Ak sú tu takéto nezery, tak sa určite využijú. Existujú problémy, ktoré všetci, poznáme No, spracovanie mesa, preto sa to takto označuje a tak ďalej. Prečo to nemôžeme raz označiť jasne, tak aby ľudia vedeli, čo jedia? Keď hovoríte spoločnosti, to nemôžu urobiť. Ale to je škandálov s konským mesom. Britské spoločnosti príslušne označujú. A nehovorte, že mladé meso to nie je možné. Nie, je to možné a sa, deje sa to tak, že prečo? teraz konečne urobíte poriadne. Ďakujem pekne, pani Zomer. Ja chcem ešte ja sa vyjadriť. Kolegovia povedali niečo nesprávne. Hovorí sa o časť, časť, časť parlamentu. Menšina eh, si žiadala trojstupňové označovanie. Veď sa to sa nepresadilo. A my sme potom požiadali o preverenie komisiu. Toto je výsledok. Takže v zásade tá trojstupňová označovanie pôvodu malo byť o tu e, žiadosť o preverenie, či to je možné na komisia. Musím hovoriť za komisiu, nie je to vo veľkom záujme pre spotrebiteľov, kde sa to zviera narodilo. A okrem toho, kolega Šliter, sme skonštatovali, že aspekt ochrany e, zvierat to nariadenie nemá čo hľadať. To bolo časť kompromisu ktorú ste podporili. Že preprava v nejaké rituálne usmrtenie sú tie, ktoré patria k ochrane zvierat a tie musia byť zohľadnené v novej stratégii na ochranu zvierat. Ale z potravinárskej časti budú vyňaté, aj sú vyňaté. Čiže to treba povedať, čiže nebolo to úplne tak, ako povedali viacerí kolegovia. Už to nie je úplne pravda. Trojstupňové označenie bolo pozícia parlamentu. No a v rokovaniach sa to nepresadilo, ale stanovisko Európskeho parlamentu bolo trojstupňové označenie. Ale v rokovaniach my môžeme hovoriť, že aké okay, výsledok rokovaní. Ale ja to ešte raz opakujem. Stanovisko Európskeho parlamentu bolo trojstupňové označovanie, všetko ostatné nesprávne. To je nesprávne. Nesprávne. To napravím v rokovaniach. bo výsledok iný, ale stanovisko parlamentu bolo trojstupňové označovanie. No práve sa to povedalo stanovisko parlamentu a ja povedať, ako to, sa to vyrokovalo. Aj keď sa vám to nehodí, pani Zomer, to nie je nesprávne. Stanovisko, ktoré sme my prijali, to bolo trojstupňové. Je tu zásadná vec. My, radou ministrov, sme sa dohodli na kompromise. A to je nariadenie o informovaní No. Čo bolo v predchádzajúcich kolách z legislatívneho procesu, to nič iné, ale v konečnom dôsledku stanovisko parlamentu prejavilo účastie tohto kompromisu. Kompromis parlament podporil, podporili všetky skupiny a preto ten kompromis to bolo aj stanovisko parlamentu. Áno, bol to kompromis pôvodná pozícia rozmýšľa do rokovaní bolo trojstupňové označovanie, čo je teraz v vesníku. To je výsledok dohody s radou. To je všetko. Teraz slovo dostane komisia. Ďakujem pekne, predseda. Ako ste chápete, tá komisia vychádza z dokumentu, ktorý bol prijatý. A tu sa hovorí, že zhodnotí možnosti, modality vyjadrenia krajiny pôvodu alebo s ohľadom na každý určujúci moment v živote zvieraťa. To sú tam tri. Takže to interpretujeme ako ktoré možnosti. No a samozrejme, ako som povedal na úvod, vykonali sme dopadové štúdie, sme sa obrali s všetkými zúčastnenými stranami a tam patria spotrebitelia na prvom mieste, ale tiež výrobcovia a operátory. Dôležitým aspektom sú tiež náklady. Zná tu otázka o nákladoch. A my sme ich odhadli na 1 až 2 hodnoty zvieratia. No a sú dôvody, prečo bolo možno viac v prípade mesa v porovnaní s hovedzím mesom. Jeden z najdôležitejších dôvodov to je, že výrobný cyklus tieto vieratá šípané hydina je oveľa kratší ako pre hovedzie meso. Z to narodenia pre kurence napríklad. Obmedzený význam pre potrebitelia a momentálne sa nedajú nedá vystúpať po všetkých eh, pre jedinú tak no a ďalej tu bola otázka o, o to mese, no toto nariadenie také podobné východiska pre všetky produkty, pre ostatné druhy mesa, ale skutočnosťou ostatová, že mnohí výrobcovia pracujú s súrovým mesom, celých eh, zdrojov. Tu sme chceli dať operátorom možnosť ďakovať eh, eh, naznačiť EU miesto pôvodu, takže myslím, že tým som sa snažil reagovať na hlavné obavy, ktoré tu boli vyjadrené. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Krátka doplňujúca otázka Karla Šlitera. O ktorej štúdii hovoríte, keď hovoríte o tom, že že spotrebiteľ nezaujíma miesto pôvodu koniec a ktorá organizácia spotrebiteľská bola spokojná s tým, ešte eh, tam dve miesta, nie tri, ste povedali, že boli, a ktorá to bola, žiaľ, jedna minúta a potom musíme skončiť. Pán Šviter, ja netvrdím, že boli spokojní. Ja som povedal, že sme sa snažili nájsť rovnováhu medzi záujmami spotrebiteľov, operátorov a výrobcov mm, aj z hľadiska nákladov. No a záver bol, že bol to obmedzený, v obmedzenom záujme spotrebiteľov mať tam konkrétne miesto na Kúrate, ďakujem pekne. Tým sme na konci programu. Stretneme sa opäť 9. januára ITRE 9. do 10. hlasovať 10.30 ďalej v januári bude ďalšie zasadnutie v Bruseli. Ďakujem veľmi pekne všetkým kolegyňam, kolegom za vynikajúcu spoluprácu tento rok. Ďakujem aj našim zriadencom, ktorí nám poskytovali celý rok, sekretariátu, no a ďakujem aj našim tlmočníkom. Bez nich naša práca nebola možná, takže vám všetkým želám vám všetkým želám šťastné a veselé Vianoce, spečný začiatok nového roka a teším sa na stretnutie v budúcom roku. Ďakujem pekne.